možno nie je ideálna, možno nie je perfektná, ale urobili sa naozaj dôležité rozhodnutia, aj keď na poslednú chvíľu. Ďakujem. Ďakujem pani ministerka. Ja uzatváram rozpravu k tomuto bodu a podľa programu teraz budeme mať bod vyhlásenie Rady a komisie o situácii v Japonsku v súvislosti s jadrovou nehodou vo jadrovej elektrárni Fukushima. Ako prvému dám slovo E, pani ministerke Diori v mene rady. Nech sa páči. Pani predsednička, vážený pána komisár Oettinger, vážení poslanci, ja by som chcela v mene rady e, začať môj prejav tým, že by som chcela e, vysloviť úprimnú sústrasť ľudu Japonska, tým, ktorí stratili svojich blízkych, ako aj mnohým iným, ktorých sa dotkli tým či oným spôsobom tragické udalosti, ku ktorým došlo pred desiatimi dňami. Tiež by som eh, chcela eh, vyjadriť eh, vďaku tým, ktorí svojou odvahou a vďaka svojim skúsenostiam pomohli pri zmierňovaní dopadov tých hrozných zemetrasení a prívalových voľn, ako aj tých, ktorí sa snažia vyriešiť dopady v podobe jadrových havárií. Európska únia stojí pri japonskom ľude v tomto veľmi komplikovanom čase plnom víziev. My sme už Japonsku poskytli pomoc a to vo veľmi konkrétnej e, forme, e, pričom v deň, kedy udrelo e, zemetrasenie, Európska rada požiadala vysokú zastupiteľku ako aj komisiu, aby mobilizovali všetky možnosti podpory Európska rada, alebo teda Európa prostredníctvom svojho Eh, európskeho mechanizmu civilnej ochrany aktivovala a eh, pomohla poskytnúť eh, pomoc z členských štátov. No a vo veľmi krátkom čase celá únia reagovala na požiadavku japonskej vlády. Európska únia jednoducho je pripravená ďalej reagovať na požiadavky o humanitárnu pomoc, technickú pomoc alebo akúkoľvek inú špecializovanú podporu, o ktorú požiadajú japonské orgány. Ja by som chcela poďakovať za radu osobitne pani komisárke Georgieve a vysokej predstaviteľke za veľmi rýchlu, komplexnú, dobre koordinovanú reakciu na tieto katastrofy. Skupina pre civilnú ochranu Európskej únie, ktorá bola nasadená v Japonsku, má našu plnú podporu a jednotlivé členské štáty tiež sú pripravené poskytnúť e, veľmi e, rozsiahle, rozsiahlu podporu. Jedným, je, veľmi, e, je veľmi dôležité zvážiť aj makroekonomický dopad japonskej krízy, ktorý bude musieť rada prerokovať. A ministri už debatovali na ECOFINE o tejto záležitosti 15. marca. No a pre nás samozrejme e, spôsobuje najväčšie e, starosti, e, nám samozrejme spôsobuje najväčšie starosti situácia v jadrovej elektrárni Fukushima Daiichi. Ja by som chcela zdôrazniť fakt, že maďarské predsedníctvo konalo bez meškania E, vzhľadom k tomu, že zvážilo e, to, že táto situácia je veľmi závažná a môže mať e, dopad aj v Európe z hľadiska jadrových rizik a zvolali sme hneď pracovnú skupinu pre, pre otázky jadrovej energie a mimoriadnú radu pre energetiku, aby sme zhodnotili situáciu v Japonsku a prípadný dopad na Európsku úniu, aby sme zvážili aj reakciu na, reakciu na túto situáciu zo strany Európskej únie. Chcela by som zdôrazniť, že Eh, rada vyjadrila solidaritu, eh, súcit a pripravenosť poskytnúť humanitárnu ako aj technickú pomoc a toto je posolstvo, ktoré by sme chceli eh, vyslať japonskému ľudu a podporiť ho v jeho úporných snahách mm, odstrániť následky tejto katastrofy vo Fukushime. No a teraz ehm, v podstate najväčším problémom kontaminácia, ktorá je okolo, v okolí tejto jadrovej elektrárne veľmi vysoká. Takže my musíme naďalej podporovať Japonsko a niekoľko členských štátov, buď bilaterálne alebo prostredníctvom rôznych e, koordinačných mechanizmov, ktoré e, koordinuje kooperačných mechanizmov, ktoré koordinuje komisia alebo Medzinárodná agentúra pre atomovú energiu. E, toto sú tiež naše príspevky. No a Maďarský minister pre vidiecký rozvoj Šandor Fazekáš na zasadnutí ministrov pre vidiecký rozvoj vyjadril, e, že, e, alebo teda povedal, že e, situácia v jadrovej elektrárni Fukushima a tamojšia havária nebude mať veľký dopad na mm, obyvateľstvo Európskej únie, pričom vo všetkých členských štátoch sú radiačné úrovne v norme a sú v podstate spustené bežné mechanizmy v prípade takýchto nehôd. Ale E, znamená to, že, budeme musieť, e, že sa budeme musieť zaoberať bezpečnosťou jadrových elektrární v Európskej únii a určite sa môžeme z tejto nehody poučiť. Implementácia a neustále zlepšovanie vysokých štandardov jadrovej bezpečnosti je vysokou prioritou pre všetkých, všetky regulačné orgány a prevádzkovateľov v Európskej únii, ale samotná myšlienka neustáleho zlepšovania znamená, že, budem, že sa budeme musieť poučiť e, z tejto nehody napriek tomu, že táto nehoda bola spôsobená externými faktormi a nie samotnými, nie, nie chybami samotného zariadenia alebo samotnej, samotných technických e, zariadení v tejto elektrárni. Niekoľko členských štátov a ich priemyselných e, subjektov, alebo to operátorov, prevádzkovateľov elektrární sa už rozhodlo preveriť svoje jadrové, bez, e, svoje jadrové zariadenia a toto treba vítať. No a na základe mimoriadnej rady ministrov energetiky 21. marca maďarský Minister pre národný rozvoj Tamáš Felegi e, napísal list prezidentovi Van Rompojovi, e, v ktorom navrhuje tzv. E, skúš, záťažové skúšky pre jadrové elektrárne aj v iných krajinách, a to najmä našich susedných krajinách. No a my by sme chceli povedať, že každá jadrová elektráreň je špecifická, pričom sú rizika povedzme zo záplav alebo seizmické rizika, záložné systémy, ehm, krízové postupy, ktoré treba sledovať a toto je pre každú, každú elektráreň osobitné. No a Ehm, Európska skupina regulačných orgánov pre jadrovú bezpečnosť eh, s plnou podporou členských štátov zváži všetky modality tohto zhodnotenia jadrových elektrární a zváži komunikáciu so všetkými, so všetkými zainteresovanými stranami. A hoci je e, komplikované momentálne stanovať nejaký termín, je jasné, že bude treba čo najrýchlejšie vykonať príslušné kroky. Bezpečnosť jadrových elektrární samozrejme nekončí na hranice Európskej únie a preto je veľmi dôležité zaangažovať do tohto procesu aj tretie krajiny. Tu je jednoducho potrebné, aby preskúmaním prešli existujúce aj plánované elektrárne a musíme plne využiť existujúce medzinárodné organizácie, napríklad MAE, ako aj rôznych orgánov, napríklad e, G20. A musíme do tohto procesu zapojiť aj iné krajiny. Je zjavné, že signál, ktorý vyšleme verejnosti eh, ohľadom situácie v Japonsku, je jasný. V prvom rade by som chcela povedať, že naša dôveryhodnosť závisí od toho, ako eh, budeme komunikovať eh, o modalitách a výsledkoch tohto hodnotenia. Teraz akou transparentnosťou sa k tejto veci postavíme. A po druhé, bez ohľadu na to, aká vážna je situácia v Japonsku, nemali by sme vyvolávať dojem, že otázka jadrovej bezpečnosti e, sa rieši Eh, len čiastko alebo len teraz, keď k niečomu došlo. Pretože je veľmi dôležité si pripomenúť, že v Európe už existuje mm, právne záväzný rámec, ktorý reguluje oblasti jadrovej energetiky už 25 rokov. Pokiaľ ide o túto konkrétnu jadrovú otázku, rada bude samozrejme eh, sledovať, čo sa deje a v každom prípade sa eh, o tejto veci znova bude rokovať v júni. Vážená pani predsedajúca, vážený pán komisár, vážené poslankyne poslanci, Európska rada, ktorá sa bude konať na týždeň, zhodnotí situáciu v Japonsku a následky tejto tragédie. Ja nemám žiadnych pochybností o tom, že naši, eh, naš, naše hlavy eh, štátov a vlád eh, vyjadria solidaritu s ľudom Japonska, tak ako to ja robím teraz. Európska únia jednoducho bude naďalej pripravená poskytnúť podporu a pomoc, aby sme Japonsku pomohli prekonať túto veľmi komplikovanú situáciu. Ešte raz by som chcela vyjadriť poďakovanie za ich odvahu a odhodlanie. Ďakujem pekne, pani ministerka. Teraz dávam slovo pánovi komisárovi Otingerovi. Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, vážení poslanci, Európska komisia prejavila solidaritu v mene Európskej únii japonskému ľudu a japonskej vláde. E, máme e, za sebou vyjadrenie súcitu. Musím povedať, že reakcia, veľmi pokojná a duchoplná reakcia japonského ľudu si zaslúži náš rešpekt a náš obdiv. V oblasti koordinácie sa e, veľmi intenzívne angažujeme. E, bolo zriadené pozorovacie a informačné centrum a tam e, sme v mene Európskej únie poskytli pomoc. E, Japonsko požiadalo veľmi konkrétne veci, a síce deky, e, matrace, e, zásobníky vody, stany. No, konkrétne predmety už poskytli niektoré členské štáty, 13 konkrétne štátov. A už tento týždeň v piatok sa budú distribuovať tieto predmety ľuďom, ktorých potrebujú. Pani komisárka Georgieva bude priamo v teréne pri tom Okrem toho sme poskytli ponuku e, pomôcť e, tiež jadrovým elektrárňam. Zatiaľ Japonsko oficiálne nepožiadalo o našu pomoc v tomto smere. E, pokiaľ ide o energiu, sme v úzkom kontakte s Medzinárodnou agentúrou pre jadrovú energiu vo Viedni a veľmi pozorne sledujeme bezpečnú situáciu v Japonsku. Na to, aby sme E, dokázali vyhodnotiť dôsledky tejto nehody v jadrovej elektrárni, potrebujeme informácie e, práve v týchto dňoch. Pracujeme na tom, aby japonskí, japonskí inžinieri a technici e, informovali naše orgány, aby bolo pod kontrolou toto informačné a koordinačné centrum a aby sa podarilo zabrániť ďalším podobným katastrofám. Teraz sa prehodnocujeme, aké ponaučenie si z tohto musíme odniesť. V útorok minulý týždeň boli prijaté isté rozhodnutia na úrovni členských štátov a taktiež na úrovni všetkých prevádzkovateľov jadrových elektrární v Európskej únii a taktiež všetkých výrobcov a poskytovateľov tejto jadrovej energie a taktiež za účasti zástupcov členských štátov v pondelok um, na úrovni predsedníctva a rady zasadla mimoriadná rada pre otázky energetiky. Musíme si uvedomiť, že téma jadrovej energetiky e, v Európe a ďalej aj pozícia členských štátov v tomto smere je odlišná. 14 štátov má jadrovú, e, jadrové elektrárne a 13 z nich dlhodobo, teda trvalo. Nemecko už má konkrétnu stratégiu odstávky E, niektoré krajiny nemajú žiadne jadrové elektrárne. A dve krajiny konkrétne plánujú e, začať využívať jadrovú energiu, e, respektíve opätovne začať ju využívať, konkrétne Polsko a Taliansko. Tieto rozhodnutia, čo sa týkajú energetiky, sú v kompetencii národných členských štátov a to plne rešpektujeme v tejto veľmi heterogénnej východiskovej situácii Európy je energetický mix v Európe nasledovný 30 jadrová energia, napríklad v Rakúsku je to 0 zhruba 80 vo Francúzsku. E, je to skutočne veľmi odlišné. Máme tu však, myslím, že dvoch spoločných menovateľov. Jedným z nich, e, budeme sa k tomu venovať ešte e, počas tohto roka, je to infraštruktúra. Bez ohľadu na to, aký podiel predstavuje jadrová energia, infraštruktúra pre elektrinu, pre e, plyn sa musí veľmi rýchlo vybudovať a to e, e, kvalitnejšie a s novou kapacitou. A druhá vec je bezpečnosť. Bezpečnosť energetických zriadení elektrární, infraštruktúry a najmä jadrových elektrární je spoločným cieľom v prospech všetkých pracovníkov týchto jadrových elektrárnach, ale taktiež v prospech občanov Európskej únie a taktiež v prospech prírody v Únii. A preto náš návrh, o ktorom sa práve teraz rokuje, sa venuje tomu, či by nebolo vhodné zvážiť e, už teraz známe príčiny a hĺbšie príčiny tejto udalosti v Japonsku, či by nemohli e, sa vykonať mimoriadne záťažové testy týchto zariadení v súlade so spoločnými štandardmi, tak aby sa podarilo ešte ďalej znížiť riziko na 143 jadrových elektrárniach, ktoré e, sú v prevádzke v Európskej únii a aby sa možno prijali opatrenia pre nové, ktoré sú práve ešte vo výstavbe. Bezpečnosť je v prospech všetkých občanov bez ohľadu na to, či e, je v ich e, konkrétnom štáte jadrová elektrárne, alebo či plánuje byť vo výstavbe, alebo či vôbec nie je. Bezpečnosť je dôležitá pre všetkých. Ide tu o dôležité kritéria ako napríklad záplavy, a e, s tým spojené riziko v oblasti bezpečnosti, ďalej zemetrasenie a poznatky e, z Japonska, ďalej chladiace systémy a ich fungovanie a taktiež téma dodávky elektriny a núdzovej dodávky energie, energie elektriny, aby bolo zabezpečené chladenie aj v prípade núdzovej situácie, keď nebude bežná dodávka elektriny. Toto sú všeobecné kritériá pre všetky jadrové elektrárne a najmä v súlade s, so stavebným materiálom, miestom prevádzky, ďalej aké je riziko, aké je, aký je predpoklad záplavy a iných rizikových faktorov, aké je napríklad pravdepodobnosť zrútenia lietadla v tej oblasti alebo teroristického útoku. Toto všetko sú faktory, ktoré sa musia e, zapojiť a zohľadniť pri týchto záťažových testoch jadrových elektrární. Komisia spoločne s členskými štátmi bude rokovať a taktiež spoločne s organizáciami pri jadrovú bezpečnosť. Toto všetko je ponuka, iba e, účasť bude dobrovoľná. Členské štáty sú same zodpovedné za to, či príjmu takýto e, všeobecný a spoločný test, či sa chcú podielať na tejto iniciatíve alebo nie. Moja predrečníčka hovorila o susedných štátoch, e, ktoré sú pre našu bezpečnosť rovnako dôležité, napríklad Švajčiarsko taktiež Ukrajina, e, ďalej Turecko, Ruská federácia. Ja som telefonicky dosť dlho hovoril s ukrajinským ministrom pre energetiku a on sa vyjadril, že ak by sa vykonávali e, všeobecné zaťažové testy v EÚ, veľmi radi by sa na nich zúčastnili. To bola jeho ponuka. E, máme istú autoritu, aby sme vyzvali aj susedné štáty Európskej únie, aby sa zúčastňovali týchto testov. Závisí to však od toho, či budeme v Európe jednotní. Ak niektoré členské štáty nebudú ochotné zúčastniť sa tejto iniciatívy, naša autorita ako um, suseda um, Turecka, Ukrajiny, Ruska bude e, znížená. Ak budeme všetci jednotne toto považovať za dôležitú úlohu v oblasti bezpečnosti, budeme mať silnejší hlas aj navonok. V najbližších týždňoch sa budeme venovať prehodnoteniu a príprave týchto bezpečnostných kritérií sme ochotní rokovať aj s parlamentom, ale aj so všetkými zúčastnenými e, stranami v Európskej únii, aj mimovládnymi organizáciami, energetickými závodmi, technikmi, inžiniermi. Budeme rokovať so všetkými a to s tým cieľom, aby sa nám podarilo e, e, v čo najväčšej možnej miere zabrániť znižovaniu bezpečnosti a zvyšovaniu rizika. E, sme veľmi radi, že e, pán prezident Sarkozy to navrhol ako tému na samite G20. Je to e, predpoklad, aby jadrové elektrárne nielen v Európe, ale na celom svete boli čo najbezpečnejšie. Toľko teda v tejto chvíli v mene komisie. Veľmi radi budeme informovať vaše odborné výbory, tak ako tom bolo za posledné dni, výbor pre životné prostredie, pre priemysel. Budeme tak robiť aj naďalej. Očakávame aj podporu od Európskej rady zajtra a pozajtra tu v Bruseli. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán komisár. A teraz dáme slovo rečníkom v mene politických skupín a začneme skupinou EPP a začína pán Brok. Na dve minúty, nech sa páči. Vážená pani predsedajúca, vážená pani predsednička rady, kolegyne, kolegovia. Myslím, že sila prírody nás E, nám opäť pripomína, aká je veľká a kde sú hranice e, ľudského konania ľudských schopností a aký bezmocní sme e, proti tejto obrovskej sile prírody. V takýchto chvíľach môžeme len prejaviť solidaritu s Japonskom. Je to solidarita v našich myšlienkách, v našich činoch v formu praktickej pomoci. E, pán komisár hovoril, že budeme poskytovať pomoc, že sa budeme snažiť zmierniť ľudské utrpenie. Myslím, že toto je dôležité opatrenie v tejto chvíli, e, ktoré neposkytuje len priamu pomoc, ale e, je aj dôležitým gestom. Myslím, že to nie je len dôležité pre štátne organizácie, ale v Európe je mnoho občanov ochotných poskytnúť finančnú pomoc Japonsku. V mojom mestečku sa za 3 dní podarilo e, zozbierať 50 tisíc eur e, a táto akcia ešte vôbec neskončila. Takéto akcie prebieha, prebiehajú, takéto zbierky prebiehajú všade v Európe. To je skutočne e, veľmi cené, veľmi ľudské. Musíme dbať o to, aby sme to nezneužívali na vnútropolitické boje túto tému. A taktiež sa musíme snažiť o to, aby postupy a ponaučenia z tejto jadrovej elektrárne sme si odniesli, aby sme sa venovali zodpovedne tým záťažovým testom a to na celoeurópskej úrovni, pretože tu hranice nezohrávajú vôbec žiadnu úlohu. Keď dôjde k takéto nehode, musíme tiež dbať o to, aby sme hľadali alternatívy, aby sme vytvorili vhodnú infraštruktúru pre využitie týchto alternatív pre nové energetické projekty v budúcnosti a otázky klimatických zmien, pracovných miest, konkurenceschopnosti. To sú rovnako dôležité heslá ale musíme e, tiež si uvedomiť, že e, zvyškové riziko zohráva úplne inú úlohu. Dôvera ľudí, že firmy sa budú držať svojich prísľubov a že nič e, nie je nevypočítateľné, sa už nedá naďalej predstierať. Japonsko úplne zmení vnímanie E, tejto témy a preto e, sa vnímanie rizika, zvyškového rizika bude vnímať úplne inak. Bude to mať e, nové dôsledky, nový dopad aj na politické rozhodnutia. Myslím, že musíme pokojne zvážiť, aké budú ďalšie kroky. Ďakujem pekne. V mene SD pani Ulfskog na dve minúty. Ďakujem veľmi pekne Pani predsedajúca, jedna z najrozvinutejších eh, krajín sveta, a to tak technicky ako aj hospodársky, eh, bola v podstate obrátená na ruby Eh, tak eh, prírodnými katastrofami, ako aj nasledujúcimi katastrofami zariadení postavených človekom. Jednoducho videli sme všetky, všetci tie obrázky eh, ľudského utrpenia a stále prichádzajú nové a nové správy o tom, čo sa tam deje a skutočne môžeme len vyjadriť úprimnú sústrasť a vyhlásiť, že budeme držať s, tým, s týmto ľudom Japonska. Jednoducho my e, na, na, na základe tohto jedného prípadu vidíme, ako rýchlo e, stráca celá krajina istoty, ktoré budovala dlhé desaťročia. A pokiaľ ide o jadrovú energetiku, tak e, od jadrovej energie závisia mnohé krajiny do veľmi veľkej miery aj v Európskej únie a najmä v Európskej únii. Zatiaľ, čo sú iné krajiny, ktoré sa snažia zbaviť vplyvu E, jadrovej energetiky vo svojom energetickom mixe. Takže e, je potrebné vidieť aj tento aspekt a e, preto si musíme pripomenúť, že potrebujeme jednoducho premyslieť dlhodobú stratégiu výroby energií a mali by sme sa pokúsiť znižovať našu závislosť na nebezpečných alebo ťažko dostupných alebo neobnoviteľných zdrojoch, mali by sme jednoducho naozaj vážne uvažovať o využívaní toho obrovského, zatiaľ nevyužitého potenciálu obnoviteľných zdrojov energií. A Ehm, hoci existuje možnosť eh, budovania nových jadrových elektrární, musíme si uvedomiť, že eh, to sú projekty, ktoré trvajú celé 10 ročia a ak ich teraz postavíme, tak jednoducho budeme znova 10 ročia závislí od eh, jadrovej cesty a to je v podstate akási hypotéka, ktorú presúvame na budúcnosť. Takže my musíme teraz rozbehnúť skutočne serióznu, vážnu diskusiu o tom, aké sú ciele a zámery Európskej únie v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energií. Bude jednoducho potrebné celkom vážne povedať, že obnoviteľné zdroje sú veľmi dôležitou súčasťou nášho energetického mixu a ja zdôrazňujem, my musíme preskúmať všetky jadrové elektrárne vo všetkých krajinách. Ďakujem v mene skupiny ALDE pani Ekna 1,5 minúty. Thank you, Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Tie obrázky e, z toho obrovského e, zemetrasenia nasledujúcich prívalových vln na severovýchode Japonska sú skutočne hrozivé. E, mnohí ľudia prišli o život, mnohým sa život celkom rozpadol a preto vítame balík, ktorý navrhujete. Ešte stále vo Fukushime pracujú ľudia na tom, aby zabránili ďalším únikom radiácie a kontaminovaných nosičov. A toto je situácia, ktorú treba veľmi pozorne sledovať a vziať si ponaučenie aj pre Európsku úniu. Ja vítam e, tieto skúšky, ktoré navrhuje Európska komisia, ale treba doplniť aj ďalšiu vec. Nám nestačia len e, skúšky, záťažové skúšky, e, ktoré by sa orientovali na technológiu alebo geografické aspekty, pretože my by sme sa mali zamerať aj na kultúru, ktorá ovláda Eh, jadrovú energetiku. Je potrebné prehodnotiť inštitucionálnu platformu, teda dohľad aj spoluprácu medzi národnými regulačnými orgánmi a eh, úrady by eh, nemali, mať, nemali byť v podstate auditované sami sebou, čiže treba ten systém auditovať alebo preverovať externe a je potrebné prehlbovať naše znalosti v týchto oblastiach. Ja si myslím, že je treba povedať jednu vec, ktorá podľa nás je úplne evidentná. Je treba prepracovať náš energetický mix tak, aby sme neboli závislí od jadra. A treba to robiť hneď teraz. Ďakujem pekne. V mene ECR pán Čičester na 1,5 minúty. Uh, Vážená pani predsedajúca, ja by som uh, chcel vyjadriť uh, svoje, svoje skutočne obrovské svoj obrovský obdiv eh, vytrvalosti eh, Japoncov, vytrvalosti japonského ľudu eh, napriek tým obrovským katastrofám, ktoré nám doláhli teda aj tie zemetrasenia, aj tie prívalové vlny. A teraz sa k tomu pripája ešte aj jedna z najväčších katastrof jadrovej elektrárne. A toto je prípad, ktorý by mal skutočne vyvolať náš záujem, ak nie až zhrozenie, pretože Oblasť jadrovej energetiky je jednou z najprísnejšie regulovaných oblastí ľudských činností a len tento týždeň sa konalo stretnutie, kde sa hovorilo o budovaní nových reaktorov, ktoré by boli ešte bezpečnejšie než existujúce reaktory a e, je určite um, veľmi dôležité preskúmať, akú bezpečnosť dosahujú ostatné spôsoby e, výroby elektriny E, napríklad výroba e, v tepelných uholných elektrárniach alebo iných typoch e, z hľadiska počtu povedzme usmrtených. A e, iste v, vo Fukushime momentálne sa šíri radioaktívny oblak a bude potrebné jednoducho z, e, vykonať obrovské e, reformné kroky e, v oblasti poisťovníctva bankovníctva v, v dôsledku tejto katastrofy. Ja si myslím, že to môže mať veľmi pozitívny vplyv v konečnom dôsledku na japonskú ekonomiku, ale aj na celosvetovú ekonomiku. Takže ja by som chcel povedať, že e, e, len kvôli tomuto jednému incidentu, kvôli tejto nehode e, sa nesnažme vzdať jadrovej energetiky. My ju potrebujeme a to príliš veľa. Ďakujem pekne za zelených. Pani Harms na 3,5 minúty. Pani predsedajúca, vážené kolegyne, kolegovia, Eh, isté, že musíme podporiť Japonsko v tejto ťažkej situácii ehm, so všetkými prostriedkami, ktoré máme k dispozícii. Je to krajina, ktorú eh, postihla takáto katastrofa a táto krajina skutočne potrebuje všetky formy podpory a pomoci. Ale myslím si, že je dosť pozoruhodné, ako ehm, veľmi rýchlo a pohotovo chválime hrdinou v Japonsku, Ehm, vôbec neuvedomujeme, že tých, eh, ktorých voláme hrdinami, vedia o mnoho lepšie ako ktokoľvek iný, že eh, postavili do hry eh, život práve tým, že stavili jadrovú energetiku a práve tým dohnali mnoho ľudí ehm, na smrť. Žiadny národ na celom svete nevie, čo môže spôsobiť jadrová katastrofa, tak ako Japonci E, majú e, za sebou vo svojich dejinách e, Hirošimu a Nagasaki. Každé jedno dieťa v Japonsku vie, aké sú dôsledky jadrovej katastrofy. A to si musíme uvedomiť, keď teraz hovoríme o Japonsku, o celej tej hrôze, ktorá nie je spojená len s touto situáciou, ale ktorá ešte len príde. Japonci veľmi dobre vedia, aká je, veľká je táto hrozba. Možno rovnako dobre to vedia aj Ukrajinci ktorí e, majú e, časť svojej krajiny úplne spustošenú e, už viac ako 20 rokov a v tomto smere preto majú svoje skúsenosti, tak ako Japonsko. V európskej diskusii ide o to, aby sme inak ako pred 25 rokmi hovorili o dôsledkoch, o krokoch, ktoré teraz musíme prijať na politickej úrovni, keď konštatujeme, že máme dočinenia s technológiou v našich krajinách, ktorá v prípade Mm, problémov e, môže spôsobiť skutočne pustošivé dôsledky, môže úplne zničiť nielen minulosť, e, súčasnosť, ale aj budúcnosť. Budúcnosť všetkých tých, ktorí žijú v blízkosti, ale aj v širšej vzdialenosti e, týchto reaktorov. Myslím, že keď hovoríme o záťažových testoch, to nestačí. Musíme hovoriť o mnoho otvorenejšie aj o tom, že aj v Európskej únii e, často sú e, jadrové zariadenia, ktoré sa ocitli v situácii, ktoré e, už hraničili s takouto podobnou katastrofou. Napríklad Tihanš v Belgicku, si vo, vo Francúzsku, Philipsburg v Nemecku, Kozloduj v Bulharsku, Pakš v Maďarsku Došlo tam k vodíkovej explózii v Nemecku, ďalej Fošmak vo Švedsku, Bazebek vo Švedsku, Blahie eh, vo Francúzsku a ďalšia elektrárna v Nemecku. To sú najmarkantnejšie prípady eh, nehôd, eh, ku ktorým došlo od Černobylu. Bolo to na hranici jadrového výbuchu, jadrového tavenia. Ako môžeme pristúpiť k tomu tak, aby aby sme si uvedomili, že každý tá, takýto reaktor, každý taký elektráreň je e, možným rizikom. Tieto zaťažové testy budú relevantné iba vtedy, ak povedú k tomu, že budeme mať skutočne plán, na základe ktorého rozhodneme, ktoré konkrétne jadrové e, elektrárne sa budú musieť odstaviť e, z dôvodu vysokého rizika. Ak tieto zaťažové testy budú slúžiť na to, aby sme odľahčovali a opäť sa snažili sugerovať si, že v Európe sa nikdy neocitneme v takej situácii, akú teraz vidíme v Japonsku, tak považujem tieto zaťažové testy za úplne nesprávne rozhodnutie. A len tak mimochodom, veľmi radi by sme hovorili o tom, kto e, bude definovať podmienky týchto testov. To nemôžu byť predsa prevádzkovateľia tejto elektrárne a taktiež to ich bude vykonávať a vyhodnocovať výsledky. Doterajšie um, prípady a doterajšie orgány príliš často zatvárali oči pred ťažkosťami v európskych elektrárnech a veľmi často napríklad Euratom ehm, v prípade Mochovce alebo aj v iných prípadoch eh, schválili také zariadenia, ktoré neboli eh, schopné prevádzky. Ďakujem za pozornosť. Poprosím všetkých, aby rešpektovali rečnícky čas. A teraz v mene GUE pani Debru na jednu minútu. A ďakujem veľmi pekne. Ja by som eh, chcela vyjadriť eh, skutočne hlbokú a úprimnú sústrasť ľuďom, ktorých postihla, postihla tragédia v Japonsku, tragédia, ktorá sa neustále odohráva aj v, teraz, v tejto chvíli. A my musíme urobiť všetko preto, aby sme pomohli japonskému národu, a e, navyše e, sa musíme zamyslieť nad ponaučeniami, ktoré z tejto situácie vyplývajú pre nás v Európe. Pretože momentálne sa e, dostal, dostala otázka jadrovej bezpečnosti pevne na program všetkých našich rokovaní a e, tento návrh záťažových skúšok, o ktorom sa hovorí, je istým návrhom na riešenie a vzhľadom k tomu, čo sa stalo v Japonsku, je potrebné vyvodiť vážne dôsledky pre energetickú politiku Európskej únie. Je potrebné jednoducho prejsť na ne, nukleárne e, systémy získavania energií. Je potrebné vyhlásiť moratórium na budovanie nových jadrovej elektrární a treba presmerovať obrovské investície, ktoré teraz idú do jadra, e, do inej oblasti, do oblasti obnoviteľných energií. Treba prehodnotiť aj regulačný systém, teda systém regulácie v odvetvi jadrovej energetiky a vykonať ďalšie kroky. Ďakujem v mene EFD. Má slovo pán Provera na 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Aj ja by som rád vyjadril moju solidaritu a môj obdiv a obdiv k dôstojnosti, e, veľkému duchu e, japonského ľudu z oči voči takejto obrovskej katastrofe. Správanie japonského ľudu je skutočne príkladom pre všetkých a tento ľud e, si zaslúži, aby sme mu pomohli a čo môžeme z toho vyvodiť, že aj my musíme v Európe posilniť naši, e, naše systémy jadrovej energetiky, aby sme e, lepšie zasahovali, aby sme mali k dispozícii personál aj prostriedky v prípade takýchto katastrof. Pokiaľ ide o jadrovú možnosť v energetiky, diskutovať o jadrovej energetike a, a spochybňovať ju, bolo by to chybou. Je to veľmi um, vážna téma a potrebujeme vedecký prístup. Samozrejme, treba sprísniť bezpečnostné predpisy a bezpečnosť v jadrových e, elektrárniach e, všetkých e, generácií a odstaviť tie, ktoré sú zastaralé, ale nesmieme túto tému zneužívať politicky. Musíme byť pragmatickí, ako povedal pán Brok. Nezabúdajme, že počas zemetrasenia E, e, vybuchla alebo teda bola zlomená aj jedna e, vodná elektráren. Takže nezabúdajme aj na to a pozerajme rovno do budúcnosti. A teraz v mene nezaradených, pán Golniš na dve minúty, nech sa páči. Pani predsedajúca, hrozná katastrofa, ktorá prišla na severovýchod Japonska, samozrejme vyvoláva aj sympatie, ale aj hlbokú účasť všetkých Európanov. Samozrejme, musíme pomôcť, pretože situácia je vôbec, vôbec nie je stabilizovaná e, v Japonsku. Japonsko je krajina obdivovaná, veľmi dôstojná, odvážna veľmi dobre si uvedomuje, aké má úlohy a ZP vodnosti, ale aj oni tam majú byrokraciu, ktorá môže niektoré veci zbrzdiť. Preto je potrebné, aby sa robila e, čo najrychlejšia aktivita, záchranné aktivity a tak ďalej. A tiež potrebujeme na to, aby e, boli potrebné aj platformy. Situácia nie je stabilizovaná a veľa utečencov trpí hladom a zimou. Poučenie z tejto tragédie sú podľa nás, je podľa nás takéto. Poprvé, vždy dojde k najhoršiemu. To najhoršie sa vždy stane. Titanic bol postavený ako loď, ktorá sa neponorí. Ani pán Boh ho nemohol potopiť. E, taká bola reklama, ktorá sa robila pri spustení lode. A Titanic sa polodil hneď e, Titanic sa potopil hneď počas svojej prvej cesty. A teda k najhoršiemu vždy dôjde a zemetrasenie a tsunami. To bola hypotéza najhoršieho, ale došlo ale e, bolo aj e, veľké zemetrasenie v Kantu. Očakávame tam, že príde potom k nemu dojde v Kalifornii, možno v Taliansku, možno v Karibiku. Takže potrebujeme toto všetko predvídať a my musíme posilniť civilnú ochranu. A druhé poučenie, napriek tomu všetkému nemôžeme podľahnúť panike, musíme, e, nemôžeme žiadať, e, že ustúpime od jadrovej energetiky a zároveň hovoriť, e, že musíme zabudnúť na e, fosílne palivá. Musíme sa jednoducho rozhodnúť. E, Ďakujem. A teraz začíname rečníkmi v mene, vo vlastnom mene pani Kalniete na dve minúty. Vážení kolegovia, e, tragédia, ktorá postihla e, Japonsko a jeho národ, je skutočne e, hrôziplná. Ja by som chcela vyjadriť úprimnú sústrasť tým, ktorí v tejto, e, v, počas týchto dní zahynuli a ich rodinným príslušníkom. My, si, e, my musíme preukázať e, spolupatričnosť s japonským národom v týchto ťažkých chvíľach. No a teraz, keď sa Japonsko snaží obnoviť infraštruktúru v postihnutých oblastiach, bude potrebovať e, množstvo prostriedkov, ktoré budú pochádzať aj zo zahraničných investícií. A preto 25. E, sa bude konať summit Japonská a Európskej únie, kde by sme mali e, opätovne rozbehnúť rokovania o dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Japonskom. A ja by som chcela pripomenúť, že táto dohoda musí byť spravodlivá voči obom stranám a musí umožňovať spravodlivý prístup na trhy pre oboch partnerov, a to tak pre komodity, služby, ako aj polnohospodárske tovary. FTA E, dohoda o voľnom obchode môže byť e, nápomocná pri e, dosiahnutí momentu akéhosi tretieho otvorenia sa Japonska, ako to formuloval minister Khan. A nehoda v elektrárni Fukushima je veľmi významným bodom v histórii Japonska. Takže my by sme mali vzdať hold ľuďom, ktorí skutočne hrdinsky bojujú so situáciou a snažia sa ju zvládnuť. Skúsenosti e, nadobudnuté počas e, tejto katastrofy japonskými odborníkmi a e, technikmi sú skutočne jedinečné a svet e, by sa z týchto skúseností mal poučiť. Tento, táto nehoda v e, jadrovej elektrárni Fukushima by mala všetkých na svete presvedčiť, že je potrebné ešte sprísniť testovanie jadrových zariadení a klásť ešte prísnejšie požiadavky na zamestnancov aj na techniku. A ja by som chcela apelovať na Európsku úniu, aby vykonala všetko, čo je v jej v moci, aby pomohla jednému z našich najbližších partnerov, teda Japonsku. Ďakujem a teraz má slovo pani Childers na 1,5 minúty. Vážená pani predsedníčka, eh, po týchto tragických udalostiach, ktoré postihli Japonsko pred 12 dňami, sa ukazujú ako jasné e, dve témy. V prvom rade e, okamžitá reakcia jednotiek v Japonsku, ktoré sú zodpovedné za civilnú ochranu a zvládanie núdzových stavov. Táto reakcia bola skutočne exemplárna a mohli by si s nej ostatné krajiny, ktoré, ktoré postihujú často E, zemetrasenia vziať príklad. E, druhá téma, ktorá sa vynára, je nehoda vo Fukushime a jej zvládanie. Tam je situácia troška komplikovanejšia. My by sme mali e, túto situáciu preskúmať a vziať si ponaučenia aj z nej. V prvom rade treba zabezpečiť aby jadrovo-energetické zariadenia, ktoré sú prevádzkované v Európskej únii, boli jednoznačne bezpečné. A je potrebné, aby sme požadovali, aby členovia um, Združenia um, prevádzkovateľov a regulátorov, regulátorov energetických zariadení splňali tie isté pravidlá a aby povedzme preukazovali, ako sú E, skladované, vyhorené zásoby paliva, kde je napríklad v Spojenom kráľovstve e, najväčšie zásoby vyhoreného paliva sa nachádzajú v elektrárni Sellafield, ktorá, len, ktorá je len 280 km od Londýna a toto palivo predstavuje veľkú hrozbu. My by sme mali momentálne požadovať okamžité moratórium a dohodnúť sa na okamžitom zastavení budovania nových jadrových elektrární a e, zabezpečovanie dodávok elektrickej energie v Európskej únii by malo byť zabezpečené zvýšenými investíciami do tak obnoviteľných zdrojov, ako aj energetickej účinnosti účinnosti. Ďakujem pekne. Na 1,5 minúty má slovo pán Van Balen. Nech sa páči. Uh, Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja sa pripájam k svojim kolegom uh, so slovami uh, súcitu, svojim kolegom z delegácie presne s, Japoncom, s Japonskom. Musíme si však vziať z tohto aj ponaučenia. To znamená, že táto katastrofa, táto možno jadrová katastrofa by mala nadobudnúť medzinárodný rozmer. Musí tu byť absolútna miera transparentnosti a taktiež varovanie Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu nebolo predmetom diskusie, vôbec sa nehovorilo tieto, o tomto varovaní. Mali by sme presne vedieť, k čomu došlo. A súhlasím aj so všetkými tými, ktorí tvrdia, že musíme sa všetci podielať na opätovnom vybudovávaní tejto krajiny a preto dohoda o voľnom obchode má mimoriadnú hodnotu v tomto smere a mali by sme ju uzavrieť čo najskôr. Ďakujem, pani predsedajúca. Ďakujem. Slovo má pán Piotrovský na jednu minútu. Ďakujem bardzo, pani przewodnicząca, szanowni... Ďakujem pekne, pani predsedajúca, dámy a páni. Ja ako poslanec Európskeho parlamentu a člen delegácie pre vzťahy s Japonskom si dovolujeme vyjadriť svoju sústrasť a prejaviť solidaritu s japonským národom. Pri tejto katastrofe e, prišlo o život 10 tisíc ľudí a 16 tisíc ľudí ešte stále je nezvestných. Tieto čísla sa neustále menia. E, zemetrasenie a prívalová vlna spôsobili obrovské škody. 300 miliard eur Ehm, pardon, 300 miliard dolárov. Toto sú škody, ktoré spôsobili tieto katastrofy. E, Japonsko e, ešte nepožiadalo oficiálne o pomoc e, od Európskej únie, ale nemali by sme byť pasívni. Najväčšou obavou je situácia v jadrovej elektrárni Fukushima Daiichi. Je pravdepodobné, že ehm, dôsledky tejto nehody budú podobné ako mala nehoda v Černobyli. Odborníci, technici by mali vycestovať do Japonska a Mali by eh, eh, rokovať pred, eh, s japonskou vládou predtým, ako k tomu dôjde k ďalšom vývoju. Ďakujem pekne. Slovo má pán Turmes na dve minúty. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Japonská firma Toshiba a ostatné firmy, ktoré vstávajú, jadrovú elektrárne ešte pred dvoma týždňami vo svojich brožúrkach uvádzali, že stavajú e, najbezpečnejšie jadrové reaktory na svete a e, tvrdili, že s istotou sú ich e, reaktory najbezpečnejšie. Domnievam sa, že tento veľmi, táto závažná a veľmi smutná nehoda v Japonsku jasne dokazuje, že je naozaj absurdné v boji proti klimatickým zmenám postaviť jadrový reaktor na rovnakú úroveň ako veternú elektrárne alebo elektru, efe, energetickú efektívnosť alebo solárnu, solárny panel a práve toto vnímanie je úplne nesprávne. Musíme zhodnotiť celkové riziko všetkých druhov technológií. A e, konkrétna otázka na vás, pán Oettinger, e, nie je teraz už na čase, aby ste e, v energetickom pláne na, do roku 2050 aspoň jeden jediný návrh predložili, ktorý by naozaj dokazoval čo môže e, dosiahnuť 100% e, využitie obnoviteľných energií spoločne s energetickou efektívnosťou. To práve zaujíma občanov. Ďalej k e, zaťažovým skúškam. Áno, sme za to, ale musia byť povinné a musia byť celoplošné pre celú Európu. Prvé záťažové testy pre banky príliš manipulovali národné orgány, niektoré banky vôbec nepodliehali týmto testom a potom až v druhom kole sme sa um, začali venovať skutočným testom. Ďalej, expertíza a odbornosť je e, v tomto smere zásadná. Keď e, sa pozrieme na najväčšie európske firmy v oblasti energetiky, sa pozrieme na Euratom, na e, Viedenskú agentúru a dokonca aj na regulátorov jadrovej energie na národnej úrovni. Oni všetci sú zaujatí, nikto z nich nie je nestranný, nikto nedokáže zabezpečiť, že tie bezpečnostné skúšky spred 6, mesiacov, že boli nesprávne, nie sú ochotní to pripustiť, preto potrebujeme nezávislých odborníkov. Inak e, sa vystavujeme riziku, že tieto testy nebudú nestranné a vecné. A ešte posledná vec, e, pán Oettinger, bol by som dosť opatrný e, v označovaní pána Sarkozyho ako najväčšej nádeje pre budúcnosť jadrovej energetiky na celom svete tu by som vážil slova trošku opatrnejšie. Ďakujem a teraz má slovo pani Wills na jednu minútu. Japan droht nach wie vor der Supergau. Ďakujem pekne. E, žiarenie e, z jadrovej elektrárne vo Fukushime neustále stúpa. Neustále e, sa prejavuje ničivá ničivý dopad eh, tejto jadrovej elektrárne a napriek tomu ešte nie sme ochotní hovoriť o úplnej odstávke jadrovej eh, energetiky. Eh, najväčšie energetické magnáty, najväčšie firmy si neuvedomujú, že občania nie sú to najväčšie riziko v prípade nehody a preto je potrebné zabezpečiť konkrétny plán, kto bude niesť riziko. Je potrebné pokryť všetky škody, ku ktorým dôjde na ľudskom zdraví, na majetku a na všetkom v prípade takéto nehody Európska únia musí konečne e, prestať využívať jadrovú energetiku a musí ukončiť e, zmluvu e, s Euroatomom. Ešte stále každoročne investujeme miliardy eur do takejto rizikovej technológie a pritom máme veľmi bezpečné alternatívne metódy, ktoré by sme mohli o mnoho viac podporovať. Ďakujem. Slovo má pán Mauro na dve minúty. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja si myslím, že by bolo chybou, keby sme túto diskusiu zmenili na proces proti rizikám modernej doby. Je pravda, že je to veda a technológia, ktoré nám umožňujú, aby sme dlhšie žili, ktoré nám umožňujú žiť za lepších životných podmienok ako v minulosti, alebo ktoré nám umožňujú mať väčšiu dôveru v budúcnosť, pretože podmienky potravinovej bezpečnosti sa zlepšili, náš blahobyt e, sa zvýšil. A svet sa môže pozerať do budúcnosti, pretože bol schopný využiť e, vedu a technológiu v svoj prospech. Samozrejme, sú tu aj riziká, ale tieto rizika môžeme manažovať, ak vieme spolu čeliť problémom, ktoré sa každodenne predkladajú medzinárodnému spoločenstvu. E, pán Brok má samozrejme pravdu, že e, nie sme samozrejme pánmi sveta, nemôžeme všetko ovládať, nevieme odpovedať na všetky problémy, ktoré príroda môže predložiť na všetky otázky, ktoré príroda môže položiť človeku, ale veľmi pravdepodobne, keď veda nie je v dobrých podmienkách, nemá dobré podmienky, tak napríklad pred 80 rokmi bolo viacej ako 100 tisíc mŕtvych pri zemetrasení, ktoré nebolo také ničivé ako v Japonsku. Tak to je ukazovateľ do budúcnosti. Vieda a technológie to sú tie nástroje, ktoré by sme mali plne využívať a na to potrebujeme dobrú politiku a tá dobrá politika, ktorú budeme spolu robiť my ako inštitúcie, to nám umožní mať správne riešenia, aby sme prekonali prekažky aj v jadrovej energetike, ak bude treba aj do budúcnosti a ak bude potrebné aj ju uchovať pre e, rozvoj, ktorý potrebujeme my všetci. Ale v súčasnosti sa musíme skôr obrátiť a vzdať hold bolesti e, národa. Všetci sme znepokojení tou politickou orientáciou tejto diskusie a predvídame znepokojenia, ktoré sú vôbec vzdialené od toho bodu, o ktorom vôbec diskutujeme teraz s pani Sarbu na 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Kríza, ku ktorej teraz došlo v Japonsku, nás znepokuje, pokiaľ ide o bezpečnosť jadrových zariadení všade vo svete. A musíme si všetci položiť otázku, až do akého bodu sú naše jadrové elektrárne isté. Ja pochádzam z Rumunska. Občania mojej krajiny sú znepokojení, pokiaľ ide o jadrovú elektráreň v Černovode, hlavne preto, že v dnešnej tlači sa nachádzajú články, E, kde e, je mnoho otáznikov a vykličníkov. A to nie je len situácia v Rumunsku. Myslím si, že aj v iných krajinách sa e, môže stať, že prídu prírodné katastrofy, ktoré môžu ohroziť jadrové elektrárne. Minulý týždeň Nemecko prijalo rozhodnutie, že veľmi pozorne prehodnotí, akým spôsobom produkuje elektrickú energiu v Nemecku a je nevyhnutné, aby sme zrevidovali systém produkcie jadrovej energie všade v EÚ a všetky členské štáty by mali mať veľmi striktné, veľmi prísne kontroly. V tomto zmysle Európska komisia sa musí uistiť a ubezpečiť, že sa kontroly jadrovej bezpečnosti sa budú správne realizovať v koordinácii s kompetentnými orgánmi a MAAE a mali by zrevidovať a skontrolovať stav všetkých jadrových elektrární. Situácia v Japonsku nám ukazuje, že musíme čeliť všetkým situáciám vrátane prírodným katastrofám. Ďakujem. A teraz má slovo pán Gerens na jednu minútu. Ďakujem, pani predsedajúca. Dve slová k Japonsku. Poprvé, všetko sa urobí preto, aby sme uľahčili utrpenie japonského ľudu. Po druhé, tieto dve prírodné katastrofy, zemetrasenia a tsunami, prichádza tretia jadrová katastrofa, ktorú spôsobil človek. Všetko sa už k tomuto povedalo a môžeme to rezimovať do jedného slova zlom. Áno, potrebujeme zmeniť paradigmy a v tom sú dve otázky. Čo musíme zmeniť a ako môžeme, čo môžeme čo najskôr zmeniť v oblasti produkcie energii Predstavme si, že keby už neexistovali ani fosílne, ani jadrové energie, tak by sme veľmi rýchlo vedeli si urobiť predstavu, akým spôsobom by sme mohli využívať obnoviteľné energie. Očakávame od EÚ, že predefinuje svoju stratégiu v tejto oblasti, ale na to potrebuje víziu, železnú vôľu a presnú cestovnú mapu. Grazie, Ďakujem pekne. A teraz má slovo pán Ejkut. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, pán Oettinger. Ja by som v prvom rade chcel poďakovať za to, ako ste rýchlo začali minulý týždeň, ale potom mám taký pocit, e, troška ten entuziasmus vyprchal. Takže treba uh, si povedať, vy ste, vy ste povedali minulý týždeň určité veci o budúcnosti e, Európy bez jadra, a to ste odvtedy neopakovali. Takže o tom by teraz mala prebiehať diskusia. Jednoducho viacero, alebo veľa štúdí, vedeckých štúdí um, ukazuje, neustále, že dá sa, dá sa žiť aj bez jadra a Európu je možné napojiť úplne na obnoviteľné zdroje energie. A o tom by mala byť teraz diskusia, je to politická voľba, teda treba sa rozhodnúť, či chceme jadro alebo nie. A ja si myslím, že by sme teraz mali jasne povedať, že sme proti jadru a tí ľudia, ktorí sú pre jadro, by mali vysvetliť prečo. A e, preto, a dobre, e, preto tie skúšky, e, záťažové skúšky sú dôležité pretože jednoducho teraz musí jadrovalo by dokazovať, či je to naozaj tak, ako tvrdí. No a po druhé, čo sa stane, ak jadrová elektráreň e, nesplní tie skúšky? Čo potom? Ďakujem pekne. Ďalšou rečníčkou je pani Kolárska Bobinská. E, panie przewodniczący, pani komisarzu, e, wszystkich nas... Ďakujem pekne, pán predsedajúci, vážený pán komisár. E, všetci sme veľmi smutní z udalostí v Japonsku. E, skutočne chceme oceniť úsilie e, záchranárov, ktorí riskujú svoj život na to, aby prekonali dôsledky prívalovej vlny a taktiež jadrovej katastrofy, ku ktorej došlo. To, čo sa udialo v Japonsku, vyvolalo skutočne živú diskusiu v Európe a síce, ako pristupovať k energetike v Európe. Nedávno sme schválili energetickú stratégiu pre Európu na obdobie do roka 2020. Teraz táto stratégia e, je spochybňovaná. V tejto stratégii hovoríme o tom, že jadrová energia musí byť spojená s veľmi prísnymi bezpečnostnými e, kritériami, ale e, je neoddeliteľnou súčasťou energetického mixu nových členských štátov. Teraz e, nadobúdam dojem, že by sme sa mali venovať e, posilneniu toho, čo požadujeme v našej správe a síce prehlbenej spolupráce na európskej úrovni v oblasti energetiky. Musíme posilniť e, Európske energetické spoločenstvo, musíme sa uberať cestou európskeho energetického spoločenstva, spoločného trhu s energiou. Musíme sa snažiť o to, aby jadrová e, politika bola e, celoeurópska. Tieto záťažové testy by nemali byť dobrovoľné, mali by byť súčasťou našej spoločnej politiky v oblasti jadrovej energetiky. Taktiež e, by sme mali podporovať nové technológie, a v tomto smere európska stratégia vychádza z diverzifikácie a centralizácie. Preto by sme mali podporovať malé jadrové reaktory. Sú menej finančne nákladné, sú um, modulovateľnejšie, dajú sa ľahšie testovať. A myslím si, že táto alternatíva by bola priateľnejšia pre našich občanov. Ďakujeme pekne. Teraz pán Balčitis na jednu minútu. gamtos stichijos ir avarijos. Ďakujem pekne. E, Japonsko bolo skutočne otrasené e, v základoch e, touto prírodnou katastrofou. Európa chce prejaviť svoju solidaritu, solidaritu s Japonskom. Organizujeme zbierky na pomoc obetiam a nesmieme zabúdať na jadrovú katastrofu v ktorá ktorú, e, ktorej dôsledky ešte stále vidíme aj po e, takmer 30 rokoch. Táto katastrofa e, nás musí primeť k tomu, aby sme zvážili jadrovú bezpečnosť na celom svete. Musíme robiť všetko, čo je v našich silách, aby sme zabránili tomu, aby prírodné katastrofy viedli ešte k horším katastrofám, napríklad jadrového charakteru. Ak by všetky tieto udalosti sa opakovali, hlavne keď poznáme precedens e, takej katastrofy, ako bolo v Černobyli. Takže jednoznačne musíme jadrovú bezpečnosť posilniť všade v EÚ. Ďakujem. Pán Davis, nech sa páči na jednu minútu. No, ja mám jeden problém s jadrovým e, odvetvím, ale môj väčší problém je s odvetvím klimatických zmien. A teraz mám pocit, že jadro e, teda mám teraz pochybnosti o tom, že nám jadro e, pomáha bojovať proti klimatickým zmenám. Ono to bolo zjavné pred Japonskom a bolo to zjavné aj po ňom. Jednoducho e, pri e, projektovaní um, nie je dostatok voľnosti, ale treba stanoviť určité pravidla, jednoducho napríklad nestavať jadrové elektrárne v uh, seizmických zónach, ale takisto iné továrne, jednoducho chemičky a tak podobne uh, predstavujú obrovské riziko. Uh, neustále počúvame o obrovských e, železničných nešťastiach. A to neznamená, že teraz e, prestaneme chodiť železnice, alebo že, že zavreme všetky železnice. Ďakujem veľmi pekne, pán Davis. E, na dve minúty pani Jordána Čižel. Ďakujem veľmi pekne pán predsedajúci. Ja si myslím, že ak chceme skutočne bojovať proti klimatickým zmenám, tak si myslím, že e, jadrová energia musí zostať v našom energetickom mixe. E, nepotrebujeme teraz počúvať nejaké, nejaké ideologické vyjadrenia, potrebujeme odpovedať na reálne otázky, pretože treba zistiť, aké boli skutočné dôvody e, tejto katastrofy a ako by sme im mohli predísť v budúcnosti. Existoval dostatočný dohľad, bola bezpečnosť E, v týchto jadrových elektrárniach dobrá alebo zlá a ako by sa dala zlepšiť, ako e, spracovať odpad a e, pracujú regulačné regulátory tak, ako majú. Jednoducho, až keď odpovieme na všetky tieto otázky, môžeme prijať politickú zodpovednosť za nejaké rozhodnutie. Čo to však znamená? My, my potrebujeme um, dosiahnuť takú spoločenskú dohodu, o technológiách, aby tieto technológie boli priateľné, vrátane e, jadrovej technológie. Tá, tá technológia má svoj zmysel, nesie zo sebou isté rizika a musíme nájsť nejakú rovnováhu. Treba vytvoriť taký regulačný rámec, e, aby e, bola zabezpečená bezpečnosť. Treba zabezpečiť také financovanie, aby bolo dosť ľudí a aby sa nešetrilo na, nešetrilo na tých zariadeniach tam, kde to môže ohroziť aj bezpečnosť. Ďalej treba podporiť um, prenos znalostí medzi rôznymi generáciami expertov a treba zabezpečiť, aby regulátori, regulátory boli dostatočne nezávislí a nezávisle auditovaní. A tiež by sme mali e, zabezpečiť alebo nájsť bezpečný spôsob likvidácie vyhoreného odpadu a aby som uzavrela jednoducho, existujú určité spoločné bezpečnostné kritéria, ktoré sa musia dodržiavať. A my už dnes vieme, že toto, že, že jednoducho elektrínu potrebujeme, musíme ju nejako vyrábať. A v roku 2009, keď sme diskutovali o smernici o jadrovej bezpečnosti, tak už vtedy v roku 2009 Európsky parlament schválil takéto kritériá, avšak na nešťastie rada e, tento návrh neprijala. A ja si myslím, že je skutočne najvyšší čas, aby Európsky parlament e, získal e, prehlbené právomoci aj v oblasti e, jadrovej energetiky a mali by sme dosiahnuť aj nejakú dohodu s radou a ostatnými. Šojdrova. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán predsedajúci. Teraz e, pán Liberacký, teda on je na mojom zozname, ale nevidím ho priamo tu v sále, takže v takom prípade, keďže tu nie je, by som chcel dať e, slovo priamo pani Gál Pelč. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. V prvom rade by som e, chcela vyjadriť sústrasť a súcit s japonským národom a chcela by som vzdať hold e, jeho odvahe, e, húževnatosti a nezlomnosti, pretože naši japonskí hrdinovia e, teraz bojujú za nás všetkých s následkami jadrovej katastrofy a pamätáme si veľmi dobre, že to nie je jediná jadrová katastrofa, ktorá túto krajinu postihla. Jednoducho krajina, E, v núdzi požiadala o pomoc e, Európsku úniu a my sa snažíme koordinovať pomoc členských štátov. A ja som veľmi rada, že komisia konala takto rýchlo a že pán komisár znova potvrdil, že pol milióna osôb, ktoré sa nachádzajú v oblasti e, ktorá bola postihnutá aj zemetrasením, aj prívalovými vlnami, že týmto ľuďom bude poskytnutá pomoc. Ale okrem toho, by sme sa mali maximálne snažiť o to, aby sme predišli tomu, čomu sa predísť dá. A e, tiež by sme mali pomôcť, e, aby e, v Japonsku sa mohol znova, znova rozbehnúť bežný život, aby títo ľudia sa mohli vrátiť k tomu, čo robili. No a domnievam sa, že tento E, tento prípad, táto nehoda by nemala byť využívaná ako argument proti jadrovej energetike ako také. Jednoducho jadrové elektrárne by mali byť podrobené čo najprísnejšiemu dohľadu a najprísnejším e, bezpečnostným kritériám, mali by byť podrobované kontrolám a e, preto je potrebné preskúmať európsky systém dohľadu nad jadrovou energetikou, jadrovými zariadeniami a e, je čas predložiť usmernenia, ktoré by na európskej úrovni zabezpečili koordináciu týchto krokov, teda zaisťovania bezpečnosti jadrovoenergetických zariadení a Eh, vďaka tomu by eh, jadrová elektrina mohla byť v Európe bezpečnejšia. No a eh, teraz treba povedať niečo aj k tomu, že reakcia japonského národa je pre nás príkladom a mali by sme sa z nej poučiť. Ďakujem veľmi pekne. Pani Edith Hercog je ďalšou rečníčkou. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, vážený pán komisár, vážené poslankyne a poslanci. Ja sa domnievam, že dnes sme všetci z časti Japoncami a aj v prípade takýchto prírodných katastrof ehm, musíme vidieť za ehm, týmito, za týmito činnosťami ľudí. Teda ľudia vykonávajú dohľad nad jadrovo-energetickými zariadeniami, ľudia ich prevádzkujú a ľudia odstraňujú následky tejto katastrofy. Čiže vo všetkom je určitý ľudský rozmer. A hoci záťažové skúšky, teda tie stres tests, ktoré sa navrhujú, môžu byť krokom vpred, musíme si premyslieť, ako pôjdeme v tejto oblasti ďalej. A pán komisár, ja by som chcela uh, vyjadriť eh, úctu pracovníkom e, elektrárne Fukushima a ostatným, ktorí pomáhajú zvládať túto katastrofu. E, je potrebné obrátiť sa na e, našich pracovníkov v jadrovo-energetickom priemysle, pretože títo ľudia majú skúsenosti a majú znalosti, ktoré sa musia dostať von a treba ich šíriť, pretože je to otázka jadrovej bezpečnosti. A chcela by som upozorniť aj na to, čo povedala Marika Ulcok tieto, tento nedávny vývoj musí viesť k tomu, aby sme rozbehli diskusiu o e, nakladaní s vyhoreným palivom a iným jadrovým odpadom. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predsedajúci. Teraz sa dostávame k spontánnej diskusii, drahí kolegovia. Ja mám troška problém, pretože mám prihlásených asi 15 osôb na našom zozname, e, ale my máme len 5 minút, takže e, dávam slovo šiestim rečníkom. Ja som to rozdelil medzi politické skupiny, viac menej vyvážene. Takže ďalšie pán Rubik. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, e, vážený pán komisár. Musím sa vám poďakovať, pretože myslím, že skutočne veľmi zodpovedne pristupujete e, k tejto otázke a mali by sme sa zamyslieť nad tým, či e, by sme nemali prehodnotiť, aby sa stali členom Európskeho dohľadného orgánu aj národné regulačné orgány. E, tie zaťažové testy by mali byť právne záväzné a pri nedodržiavaní noriem e, sa musia e, dať právomoci tomuto novému regulačnému orgánu, aby požiadal o okamžitú odstávku takejto elektrárne. Ďalej, pokiaľ ide o um, zmluvy s Euratomom, kde je bezpečnosť e, základom a taktiež pokrytie nákladov, e, ktoré musia prebiehať už teraz v prípade, v prípade odstávky a odstraňovania druhého paliva. E, práve teraz je najvyšší čas, je skutočne hodina 12, aby e, Európa prehodnotila svoj prístup a aby zaviedla úplne najnovšie, najmodernejšie štandardy, tak aby naše obyvateľstvo nebolo už e, terčom takéto hrozby. Ďakujeme pekne. Teraz pán Martin je druhým rečníkom. Ďakujem, pán predsedajúci. E, ja chcem oceniť veľmi rýchlu pomoc, ktorú Európska únia poskytla Japonsku v týchto časoch, časoch núdze a taktiež chcem privítať prejavy súcitu. Ale musím povedať, že tá otvorenosť a úprimnosť našej, našej solidarity e, je trošku e, znehodnotená prístupom niektorých členských štátov. Napríklad španielská vláda e, navrhuje, aby sa preveroval tovar z Japonska, či neobs- neobsahuje jadrové žiarenie čiastočky. Ďalej francúzska vláda taktiež požiadala o podobné opatrenia nemecká vláda navrhuje námatkové kontroly všetkých tovarov z Japonska, vrátanie aut. E, toto všetko sú opatrenia, e, ktoré nie sú skutočným prejavom solidarity, e, sú dosť sebecké. Chcem požiadať Radu a komisiu, aby sme sa snažili osloviť členské štáty a aby im e, oznámili, že ak chcú naozaj prejaviť solidaritu, aby nestrašili obyvateľstvo takýmto spôsobom. Teraz pani Hall dostáva slovo. Prekvapuje ma, že pán komisár je takým optimistom, a pokiaľ ide o e, situáciu vo Fukushime, že sa podarí dostať pod kontrolu, keď odborníci na jadrovú energetiku hovoria o týždňoch až mesiacoch a e, táto elektrárne ešte stále e, vysiela žiarenie. E, to e, ovplyvňuje samozrejme e, zeleninu a taktiež vodu v tejto oblasti. Chcem oceniť e, ten návrh zaťažových testov, ale neriešia samotný problém a problémom je to, či sme ochotní prijať narastajúce riziko jadrovej energetiky a to v takom svete, kde rozsiahle prírodné katastrofy a extrémne výkyvy počasia sa neustále častejšie objavujú. Jadrové reaktory a ich bezpečnosť sa nedá plne Ehm, zabezpečiť v prípade takejto rozsiahlej katastrofy akéhokoľvek pôvodu, ehm, kde je viacero úrovní ehm, narušenia fungovania, kde je ostavená elektrina, ďalej dodávky vody, rovnako ako komunikácia a fyzický prístup do takéto elektrárne. A preto si musíme položiť otázku, či sme ochotní vystaviť sa takémuto riziku, keď máme iné alternatívy. Ďakujeme pekne. Ďalej pán Ferreira. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vyjadrujeme japonskému národu našu solidaritu a pridávame sa k vyjadreniu úprimnej sústrasti za všetky obete tejto katastrofy. Um, zemetrasenia tsunami spôsobilo obrovské škody eh, v jadrovej elektrárne a nevieme ešte plne vyhodnotiť tieto dôsledky. To, k čomu došlo, to je tam eh, spolupôsobenie viacerých eh, faktorov, ale toto sa môže zopakovať aj v inej jadrovej elektrárne a to je dôvod, prečo sa musíme veľmi poučiť z toho, čo sa deje vo Fukushime. Okamžite je potrebné um, zrevidovať bezpečnostné systémy elektrární, predovšetkým pokiaľ ide o e, zabezpečenie elektrickou energiou chladiacich zariadení týchto elektrární. Nesmieme zabúdať na seizmické rizika a rizika tsunami. Takisto musíme spustiť rozsiahlú diskusiu o potrebe jadrovej energetiky v prítomnosti a do budúcnosti veľmi jasne a musíme informovať a musíme tiež robiť dopadové štúdie, aby sme obmedzovali rizika, ktoré predstavuje takýto zdroj energie. Ďakujem, pán predsedajúci, vážení kolegovia, ja by som tu tiež rád vyjadril solidaritu k japonskému národu, ktorý bol postihnutý touto katastrofou. Je udivujúce, že japonská technológia zlyhala v prípade e, takých prírodných katastrof, ktoré sa pritom tak často v tejto krajine opakujú Otázka, či ide o zastaralé zariadenie v elektrárni, ktoré zlyhalo, to je otázka. Musíme tiež pouvažovať aj o európskom bezpečnostnom systéme. Nemôžeme sa zle rozhodnúť, pretože je tu aj strach. Musíme jednoznačne robiť záťažové skúšky a musíme stavať bezpečné jadrové elektrárne. Európa musí okamžite japonskému náradu pomôcť ale e, musí pomôcť nielen teraz, ale aj v budúcnosti, pretože dojde aj k finančnej kríze. E, takisto táto situácia nehoda môže mať dopady aj potom na susedná prepojené krajiny s Japonskom. Nezabúdajme, že ide navyše o vládu, ktorá nemá väčšinu v parlamente. Ďakujem pekne. E, ja musím povedať, že prejavenie súcitu so všetkými zúčastnenými je skutočne na mieste. Tragické udalosti v Japonsku e, nás primili k tomu, aby sme si uvedomili, aké ničivé e, dôsledky má takáto katastrofa. Uvedomujeme si v Európe, že sú tu aj zastancovia jadrovej energetiky, ale takéto žiarenie nepozná žiadne hranice v prípade nehody a aj taktiež bezpečnosť nie je neobmedzená. Máme za sebou Černobyl a dokonca aj tieto záťažové testy um, nezabránia tomu, aby nás zasiahla takáto katastrofa. Uh, je potrebné uvedomiť si, že ľudské zdravie a príroda a takéto hodnoty sú um, hodnotnejšie ako všetko ostatné, ako akékoľvek nové druhy energie. Musíme prehodnotiť náš prístup k obnoviteľným zdrojom energie. Ďakujem pekne a posledným rečníkom v tomto kole je pán Mesároš. Ďakujem, pani predseda. Ďakujem, pán predsedajúci. V Japonsku e, privalová vlna nasledovala po zemetrasení a to e, viedlo k jadrovej katastrofe a stalo sa e, z toho niečo, čo je veľmi zložité z hľadiska bezpečnosti a preto sa pridalo rozhodnutie zaviesť záťažové skúšky je potrebné však prediskutovať eh, toto opatrenie, aby bola eh, jadrová energetika bezpečnejšia. Taktiež si musíme uvedomiť, že ľudia sa budú onho viac báť po takejto udalosti. Preto musíme veľmi opatrne eh, poskytovať jasné informácie, objektívne informácie a zvýšiť bezpečnostné opatrenia. Rád by som zdôraznil, že prírodné podmienky a poventernostné podmienky v Európe sú úplne odlišné. Nie je tu žiadne riziko prívalových vln a ani takých rozsiahlých zemetrasení. Preto nemôžeme vyvodiť rovnaké eh, dôsledky ako v Japonsku. Preto jadrová energia môže byť súčasťou eh, nášho energetického mixu a rád by som tiež prejavil svoj súcit, súcit s občanmi Japonska. Eh, ďakujem pekne. Teraz nadišiel čas na súhrn Eh, tejto našej rozpravy a preto dávam slovo pánovi komisárovi. Pán predsedajúci, dámy a páni, vážni poslanci, veľmi pozorne som počúval vaše príspevky do rozpravy. Chcem sa poďakovať za skutočne veľkú vecnosť, ktorá podľa mňa zodpoveda takéto katastrofe, eh, ku ktorej došlo. Eh, zazneli tu slova súcitu, zazneli tu ponuky pomoci. Myslím si, že E, k tomu sa nedá e, nič dodať. Iba nás to utvrdzuje v tom, čo žiadame aj v mene rady, aj v mene komisie, e, aby sa urobilo v tomto smere. Vo všeobecnosti ide o ochranu pred takýmito katastrofami, pretože keď sa pozrieme na Haiti, na Pakistan, alebo takéto hromadenie podobných katastrof, predsa len oznámenie komisie, ktoré hovorí o prehlbenej snahe snažiť sa prechádzať takýmto katastrofám, ktoré schválila komisia v decembri minulého roka, je na správnej ceste. Musíme sa snažiť o spoluprácu v rámci e, ochrany pred katastrofami v Európe a musíme využívať primerané finančné aj ľudské zdroje a taktiež musíme zlepšiť koordináciu v Európe. Kolegyňa Georgieva e, celkom iste e, predloží do konca tohto roka konkrétne návrhy parlamentu aj rade pokiaľ ide o tému energetickej politiky v Európe a dôsledkov z týchto udalostí z Japonska, domnievam sa, že najskôr musíme čeliť eh, faktom a musíme čeliť realite. Musíme sa na to pozrieť eh, úplne otvorene. Napríklad nemecká vláda so stranami, ktorým eh, ktorým ja patrím, e, prijala dosť značné korektúrne opatrenia a prijala rozhodnutie o tom, že sedem jadrových elektrární bolo dočasne odstavených. Reakcie boli od málo dôveryhodných až po typický nemecký strach. Takéto boli reakcie v tlači. To znamená, že podľa mňa je potrebné preveriť, či Ehm, rešpekt pred stanoviskom niekoho iného by nemal byť východiskovým stanoviskom. Môj rešpekt pred parlamentom e, znamená, že som ochotný pripustiť, že jadrová energia má, má svoju, um, svoje miesto v energetickom mixe Európy. Ale teraz som ochotný prechodnotiť e, tento postoj e, veľmi pozorne ehm, som eh, si preštudoval zmluvu s Euratomom a taktiež smernicu, ktorú eh, schválil spoločný parlament eh, s radou. Sú tam isté formálne predpoklady, to znamená orgány, ktoré sa vytvorili, ďalej povinnosť informovať vo väčšej miere, ale nie sú tam takmer žiadne konkrétne materiálne predpoklady z hľadiska stavebnej technológie, prevádzkovej technológie, alebo len e, veľmi všeobecné e, formulácie. To znamená, že ak parlament e, dnes navrhuje, aby sa rozšírila európska legislatíva v tomto smere, ja som ochotný zopakovať to, čo som už uviedol, síce nie až v roku 2014 prehodnotiť a očakávať správy členských štátov a nie až potom predložiť e, správu v mene komisie, ale podľa mňa bolo vhodnejšie, aby sme teraz žiadali, aby táto smernica najneskôr do júla tohto roka bola e, transformovaná do národnej legislatívy, aby sa o to postarali členské štáty a potom e, prípadne, aby sa vyvodili dôsledky z japonskej katastrofy a aby sa to zapracovalo aj do celoplošných zaťažových testov, aby už na budúci rok potom komisia vypracovala návrh, o ďalších konkrétnych materiálnych predpokladoch pre bezpečnosť jadrovej energetiky a potom, aby sa o tom e, tu v Bruseli rokovalo. Ja sa chcem e, konsekventne venovať otázke, aké kompetencie máme ako je kompetencie má legislatívny orgán na európskej úrovni, aké nemá. Vidíme v týchto dňoch, e, že e, zaznievajú slova kritiky, či e, to vyhodnotenie takýchto dôsledkov je dostatočne závažné. Ehm, musím povedať, že také stredné hodnotenie mi vyhovuje najviac. Ak ma kritizujú obe strany, tak som spokojný, pretože možno sa predsa len uberáme správnou cestou. Musím povedať, že poprvé zo 143 jadrových elektrární v najbližšom desaťročí, nielen v tomto, a taktiež na základe rozhodnutia súčasných vlád aj potom v ďalšom desaťročí bude mnoho z nich, nehovorím, že všetky, ale mnoho z nich ešte stále bude v sieti. Teda je rozhodne v našom aj v mojom záujme, aby zo strednodobého a dlhodobého hľadiska, aby sa investovalo do bezpečnostných e, noriem, aby sa znižovalo riziko, ktoré je s nimi spojené. Ďalej, po druhé, vychádzame v tejto chvíli z toho, že v Európe sa budú stavať aj nové jadrové reaktory v súlade s kompetenciou členských štátov, ich parlamentov a ich vlád. V júni prebehne referendum v Taliansku, uvidíme, ako dopadne. A musím povedať, že okrem Nemecka a eh, v žiadnej ďalšej z tých 13 eh, krajín, kde sú jadrové elektrárne, eh, nedošlo k nejakej náprave smerovania politiky. E, sledujem rokovania, ktoré prebehajú, e, sledujem aj e, dianie v médiách, aj v parlamentoch. Musíme si uvedomiť, že tu ide o Európu, to je pravda, ale je tu aj, aj celosvetový rozmer. Musí nám predsa záležať aj na tom, že keďže vo svete ešte bude mnoho desaťročí jadrová energia, jadrové elektrárne, musia platiť naj prísnejšie normy nielen u nás, ale aj na celosvetovej úrovni. Pán kolega Turmes, ja sa naozaj snažím byť vecný. E, nechcem nikoho provokovať, nechcem ani reagovať na vaše provokácie. Keď tvrdíte, že nemám chváliť pána Sarkozyho, e, že nemám dôverovať, ja mu dôverujem, že e, nastolí túto tému na samite G20 a už to je podľa mňa obrovským úspechom. E, že sa bude e, rokovať o tejto téme, kde je Amerika, Čína, Rusko, e, ktoré majú už jadrové elektrárne a plánujú aj nové elektrárne, alebo majú schopnosti a kompetencie vybudovať nové elektrárne, pretože majú veľké energetické koncerny vo svojich krajinách. Podľa mňa sa musíme postaviť a byť ochotní čeliť novým rizikám, musíme prijať také bezpečnostné normy, ktoré budú skutočne najprísnejšie. Musíme si uvedomiť, či sme za jadrovú energetiku alebo proti nej. Rečníka predušujú výkriky z pléna. Musíme si uvedomiť, že jadrová energia bude súčasťou našej budúcnosti. Um, ak sa e, tomu chcete venovať o dva roky, tak sa neobracajte na mňa. E, ja tu e, možno o dva roky už nebudem v tejto funkcii. Ďalej plán energetická energetický cestový plán do roku 2050, a že by sme nemali investovať do jadrovej energetiky. Už musím povedať, že tu podceňujete svoje vlastné rozhodnutia ktorých e, dodržiavanie my musíme garantovať a kontrolovať. 20 obnoviteľných energie, obnoviteľných energií o 9 rokov, to znamená v tých dôležitých oblastiach e, elektriny, tam sa to prejaví najviac 35 e, 35 výroby elektríny z obnoviteľných zdrojov. O to sa snažíme, je to reálne, členské štáty sa na tomto podielajú. Čo sa týka výroby elektrického prúdu o 4 alebo o 5 rokov. Tam už predbehneme jadrovú energiu a paralelne taktiež energiu z uhlia. To znamená, že obyvateľné zdroje budú najdôležitejším um, zdrojom energie v Európe. Koncom jary uh, predložíme naše koncepty uh, pre tento plán do roku 2050 Mm, tu však nejde eh, len o obdobie do roku 2020, ide aj o obdobie do roku 2025, 2030. Eh, to znamená, že toto je obdobie, ktoré je dôležité pre infraštruktúru, pre eh, výrobnú kapacitu. Musí sa investovať do týchto oblastí, aby to bolo k dispozícii. Ja sa nechcem na nič viazať, ale v roku 2030 v každom prípade nedosiahneme tých 35 obnoviteľných zdrojov. Budeme vyššie, 40 možno ešte viac. A tých 60 e, to e, môžu byť iné zdroje. Ak e, to naozaj tak bude, tak nemôžeme predsa tvrdiť, že obnoviteľné zdroje sa podporujú málo. Obnoviteľné zdroje energie ešte pre našu generáciu budú dôležité, budú zásadné, budú mať zásadný podiel na energetickom mixe. Rečníka opäť eh, prerušujú výkriky z pléna. Pani Harms, ja hovorím o pláne Energy, Energy Roadmap. Vy hovoríte o znižovaní emisí CO2. To nie je to isté. Máme predsa ciele stanovené do roku 2020. Tam je tá úroveň na 20 a potom 30 keď sa k nám pridajú ostatní. E, tak toto schválil parlament, rada, komisia. E, takto je to ponúknuté na stole. To sa nebude meniť. Teraz ide o tému obnoviteľné zdroje energie. A tam sa celkom ste posunieme na hranicu a nad hranicu 40 vytvoríme základ preto, aby jednak e, energetický mix už nebol iba vecou členských štátov, a to ani zďaleka, ale členské štáty budú mať na starosti 50 alebo viac percent. A e, na druhom mieste bude tu predpoklad preto, aby sme vytvorili e, základy aj pre technické a finančné vybavenie, ktoré bude k dispozícii v členských štátoch pre podporu týchto zdrojov. A môžete si byť istí, kolega Turms, že sa bude preverovať e, to, čo navrhujú koncerny a, a síce, aby sme sa posunuli až na úroveň 100% obyvateľných zdrojov energie. Ale to si e, vyžaduje aj podporu legislatíve. E, článok 194, e, tam sa uvádza, že energetický mix je vecou členských štátov. A pre mňa Lisabonská zmluva nie je síce Bibliou, ale je to základ, e, na ktorom e, stojí moja práca, moje funkcia. To znamená, že členské štáty majú právomoci, e, na ktorých trvajú, či ide o Berlin, Paríž, Luxemburg e, alebo Londýn. A posledná vec. E, veľmi pozorne som si vypočul vyjadrenia a pána Davisa a pani Hall. Obaja sú z rovnakej strany, obaja sú z rovnakého členského štátu a obe vyjadrenia boli úplne protichodné. Ja to chápem, Vážim si to, ale keď takáto malá politická strana v takej veľkej krajine tak rozdielne vníma túto problematiku a dvaja poslanci pred voľbami, e, konkrétne vaša strana bola proti e, jadrovej energetike a po voľbách e, prehodnotila tento postoj, to ukazuje tú dimenziu, ako vnímate problematiku ekológie, ekonomiky a ďalších dôležitých e, súčastí e, života. Mm, tieto aspekty sú dôležité aj na nižšej, aj na národnej, aj na európskej, aj na svetovej úrovni. Ďakujeme pekne, pani Diori v mene rady. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vážený pán komisár, dámy a páni, ja dúfam, a teda môžem vám prislúbiť, že budem hovoriť stručne Domnievam sa, že teraz e, potrebujeme v prvom rade e, vyjadriť e, našu účasť, najhlbšiu lútosť a porozumenie japonskému národu a zachovať hlavne chladnú hlavu. A budeme musieť sa dohodnúť, že budeme k dispozícii a pomôžeme Japonsku, ak to bude potrebovať, ale hlavné je zachovať si chladnú hlavu a uvažovať o riešeniach. Tieto riešenia by nemali byť unáhlené, e, nemali, nemalo by ísť o riešenia vyvolané touto krízou, ale o riešenia, ktoré nám pomôžu v dlhodobom horizonte. Mali by sme sa e, samozrejme v prvom rade snažiť o maximálnu bezpečnosť, ale máme tiež povinnosť e, plne informovať našich občanov, aby dokladne chápali a aká je situácia a čo budeme robiť a ako to budeme robiť a samozrejme aj kedy k tomu pristúpime. Takže mm, vyplýva z toho, že e, budeme musieť e, situáciu zanalizovať, e, budeme si musieť vzať ponaučenia a nemalo by nám to trvať príliš dlho, ale nemali by sme veci predbiehať a vynášať rozsudky alebo vykonávať vyhlásenia, ktoré budeme možno o pár týždňov alebo mesiacov alebo rokov lutovať. A ja by som chcela zdôrazniť jednu vec. Na základe existujúceho právneho rámca Mnoho krokov e, je možné vykonať dobrovoľne a viacerí z vás ste povedali aj na rade, že by ste boli ochotní e, pozmeniť právny rámec, ktorý v súčasnosti platí e, v oblasti jadrovej bezpečnosti, ale teraz je otázka taká, že áno, E, toto, táto, e, táto udalosť môže byť stimulom a môžeme teraz začať prácu na revidovaní príslušných legislatívnych noriem, ale opakujem s chladnou hlavou. No a pokiaľ ide o zloženie energetického mixu, ide o záležitosť, e, ktorá spadá do suverenity každého členského štátu. Členský štát sa môže sám rozhodnúť, aké energetické zdroje premietne do svojho energetického mixu a len asi polovica členských štátov sa rozhodla, že e, bude využívať jadro. E, my samozrejme môžeme nariadiť e, isté pravidlá bezpečnosti a Eh, vynúcovať ich dodržiavanie, ale eh, rozhodnutie o využívaní jadrovej energie je na členských štátoch. Pán komisár povedal, že, inform, že informačná správa komisie k tejto veci by mala byť pripravená v júni alebo v júli. A ďalej výskum a vývoj. My o tejto otázke eh, hovoríme veľmi často aj v rámci stratégie Európa 2020, kde výskum a vývoj je jedným zo základných kameňov. Výskum a vývoj by mali požívať v Európe privilegovanú podporu a ochranu. A tu by sme nemali polaviť, pretože tu e, e, potrebujeme e, najbezpečnejšiu a najekologickejšiu cestu výroby energií a k tomuto nám môže dopomôcť veda. Vedu by sme mali používať na to, aby sme maximalizovali bezpečnosť výroby elektrickej energie pre ľudí. Vážení kolegovia, hovorí pán predsedajúci, ďakujem veľmi pekne. Túto e, rozpravu uzatváram. Hlasovať sa o tejto téme bude zajtra o 11.30 do obeda. Ďalším, program, e, ďalším programovým bodom e, sú ústne otázky a rade na tému